má dočinenia aj s výborom EMPLY, aj s pravidlami fungovania tejto snemňovne, konkrétne článok 50 rokovacieho poriadku. Dovolte mi, aby som oznámil termín podávania pozmeňujúcich návrhov. Konečný termín je 10. januára na poludne a hlasovanie vo výbore LIBE bude, vo, bude 3. februára 2011 budúci rok. A bez ďalšieho odkladu dám slovo pani Jaroka. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanci, ďakujem za možnosť predostrieť vám na diskusiu stratégiu EÚ pre integráciu Rómov. Už máme vyjadrenie EMPL a ďalších výborov. Som veľmi rada, že môžeme tak úzko spolupracovať s tieňovými spravodajcami aj so tieňovými spravodajcami strán politických skupín. Čo sa týka investícií do romského vzdelania, na tom sa všetci zhodnú, je to podstatná záležitosť. Vzdelávanie detí, romských detí je čosi, čo parlament e, vždy tomu prikladal veľkú, veľký dôraz. Som veľmi rada, že môžem podporiť aj veľa predložených návrhov. To isté platí na názor pani Genc z výboru Emply. Mala som s ňou veľmi dobré stretnutie a rozhovor a takisto by mali byť programy, vzdelávacie programy zacielené prakticky a som veľmi rada, že všetky tieto stanoviská si našli svoje miesto v mojej správe, takisto ako pán Kovačev zdôraznil pozmenujúci návrh nariadenia RDF ktorý sa týka mikroregiónov a veľmi chudobných mikroregiónov, kde hrozí, že sa prestanú, eh, prestane podporovať školstvo, je tu veľmi dôležitý, pretože sa dá využiť pre dynamiku a zapracovať do Európskej rómskej stratégie, ktorú prijala Rada. Stratégia výboru RIBE je objednací expertízu z londýnskeho z Londýnskej ústanovizne, ktorá vypracováva odborné stanovisko. Ako sme počuli, 10. decembra môžeme podávať doplnice pozmeňujúce návrh tejto správe o stratégie pre imigráciu, integráciu Rómov. Máme tu pracovný dokument, šiestý bod je veľmi dôležitý. V návrhu správy sú aj nové záležitosti v porovnaní s predchádzajúcimi textmi. Je to všetko vysvetlené v dôvodovej správe. Potrebujeme stratégiu pre 27 členských štátov EÚ, internú celoeurópsku stratégiu, niečo, čo by poprepájalo všetkých nás. Nechceme vytvárať rozpory medzi členskými štátmi, rozdiely. Druhá vec, ktorá je mimoriadne dôležitá, je, čo môže Európska komisia urobiť v tomto procese. Ja som to tiež v návrhu správy skoncipovala, že by komisia mohla mať monitorovaciu a koordinovaciu úlohu, ako aj úlohu dohľadu. Myslím si, že nie je nevyhnutné stanoviť ďalší koordinačný orgán, pretože by to zbytočne zvyšovalo administratívnu záťaž. Myslím si, že súčasná skupina pre Rómov, Task Force pre Rómov, ktorá pracuje na úrovni komisie, by mala byť posilnená a mala by sa z tejto skupiny stať e, permanentná komisia alebo výbor. Čo sa týka výročných správ vyhodnocujúcich túto stratégiu, e, rada by sa mala zaoberať týmito podkladovými materiálmi k mechanizmu stratégie EU pre integrácie Rómov. Štvrtá vec, o ktorej hovorím vo svojej správe, je, že jednotlivé krajiny musia mať administratívnu oficiálnu jednotku na vládnej úrovni, ktorá má byť národným kontaktným bodom pre implementáciu cieľov stratégie EÚ pre Rómov. Navyše, táto jednotka by mala byť zhromaždiskom e, poznatkov a odbornosti. Piatý bod sa týka financií, odkiaľ sa bude financovať táto stratégia. Verím, že súčasťou rozpočtu pre politiku súdržnosti by e, mohla byť čiastka, ktorú by sme e, vytýčili v viacročnom finančnom rámci pre krajiny. ktoré by eh, mohli využiť tieto peniaze, pričom by sme sa odchylili od dočasne zatiaľ používanej praxe a mohli by sme podporiť našu žiadosť výsledkami, pretože by sa finančné prostriedky pridelovali na záležitosti konkurencieschopnosti. To znamená, že tie krajiny, ktoré by mali väčší úspech v im aplikovaní stratégie EÚ pre integráciu Romov, by mali väčšie nároky aj na finančné prostriedky. A balkánske krajiny, ktoré čelia veľmi ťažkým otázkam pri ich najzraniteľnejších etnických skupinách, medzi ktorých patria aj Rómovia, Uvidí, vidíme, akým utrpením prechádzajú Rómovia už od 90. rokov. Verím, že pre balkánske krajiny je veľmi dôležité zapojiť ich do tohto procesu od samého začiatku keď už začali prístupové rokovania s niektorými krajinami, tie nám poskytujú mimoriadne dobrú príležitosť zapracovať rómskú otázku do týchto rokovaní, pretože podľa mňa je mimoriadne dôležité e, zainteresovať tieto krajiny v bode, keď začnú prístupový proces. Mám pocit, že máme pred sebou veľmi zložitú úlohu a stratégia EÚ pre integráciu Rómov je istým veľkým rámcom, ktorý komisia môže naplniť obsahom, akčným plánom, bojom proti chudobe a diskriminácii, ktorý, ktorý bohužiaľ stále existuje v Európskej únii. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďakujeme vám, pani Jaroka. Oceníme prácu, ktorú ste doteraz e, odviedli a teraz je čas na diskusiu. Pani Vave, nech sa páči. Much, uh, Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať spravodajcovi spravodajkyni za jej prácu a tým by som chcela podporiť to, čo povedala dnes aj z, e, za to, čo chcela dodať do správy, pretože ako som už povedala, že už nastal čas, keď musíme spolupracovať a musí vyslať jasný odkaz a myslím, že tento odkaz je ešte dnes aj dôležitejší. Už aj po tom, čo komisárka Redingová oznámila, že čo chce robiť komisia takže už nehovoríme o európskej stratégii, o inklúzii Romov, začlenení Romov, ale hovoríme o rámci pre národnú stratégiu. Tak to by bolo fantastické. 27 národných stratégií o Rómoch. Ak chceme nejaký zmetok, tak presne tak toho dostaneme. Ja si myslím, že za 20 rokov budeme mať e, rovnaký problém. A preto si myslím, že už nastal čas, aby tento parlament vyslal jasný odkaz, že kde sa nachádzame a čo chceme. A to nebude len posolstvo tohto parlamentu, ale ak sa pamätám dobre, to e, bolo, doznelo to aj na rómskom samite, ktorý vyslal rovnaké posolstvo, takže bez ohľadu na to, e, že ja teda asi predložím nejaké pozvoňujúce návrhy, podporujem stanovisko správodajkyne, tak ako ho vyjadrila dnes snáď budúci týždeň, keď sa stretneme s pani komisárkou Redingovou, budeme mať možnosť položiť jej niektoré otázky k tejto otázke rámca, pretože mnohé otázky sú otvorené. Ja by som povedala, že z toho sna ktorý mala Lívia na začiatku, mať právny základ pre stratégiu. Teraz ideme do takého rámca, ktorý bude e, v konečnom dôsledku viesť tomu, že nič v budúcnosti mať nebudeme. Čiže ja si myslím, že už teraz naozaj musíme pracovať konštruktívne v tejto otázke. Predseda, ďakujem. Pani Ernst, Ernst. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pani spravodajkyni. V prvom kole diskusí sme e, vyjadrili kritiku, tam to len tak iskrilo. E, viete o tom, niečo bolo zahrnuté do textu, nie všetko a my prídeme s mnohými pozmeňovacími e, návrhmi. Ešte by som vás eh, chcela upozorniť na ten aspekt medzi etnickou príslušnosťou, rasizmou a konkrétnou diskrimináciou eh, vo, vašej, eh, mm, vo vašom odôvodnení. Keby ste to ešte raz si premysleli, myslím, že tieto súvislosti musíme tam jasnejšie vyjadriť. A už bolo E, povedané, že môžeme sa dohodnúť na mnohých veciach v sociálnej, v ekonomickej oblasti a podobne, ak e, neurobíme e, z boja proti Rómom veľmi prioritnú záležitosť. Auch hier müssen wir noch mal Ďalej problematika maloletých, aj na ňu sa musíme presnejšie pozrieť. Práve situácia eh, maloletých eh, Rómov v rôznych situáciách až eh, po tých deportovaných je vážna. Možno by sme mohli ešte niečo v tomto smere napísať v vašej správe. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, ako sa nám podarí postarať sa o to, aby členské štáty prevzali väčšiu zodpovednosť. Môžeme mať krásne stratégie, ale ak jednoducho nezabezpečíme, aby členské štáty neboli povinné e, e, prevziať na seba veľkú zodpovednosť, ak sa budú stále môcť vyhovárať, potom to bude problematické e, pretože v konečnom dôsledku tieto veci sa musia udiať na úrovni členského štátu. To je kľúč k riešeniu. Takže toto musíme vo vašej správe e, osvetliť. Livia, e, situáciu e, Rómov musíme zohľadniť aj v kandidátskych krajinách na Balkáne. To považujem za veľmi dôležité. Musíme sa pozrieť na to, či ešte v tomto smere by sa nemalo niečo doplniť. Ďakujem. Ďakujem, kolega Diakolino. Ďakujem pekne, pán predseda. S veľkým záujmom som si e, prečítala, vypočul slova kolegyne Jaroky, srdečná vďaka e, za jej jasné slova. E, ja by som tiež rád pripojil niekoľko bodov, na ktoré považujem ktoré považujem za potrebné zdôrazniť. Všetko je pekné, čo sa týka stratégie, e, všetko je v poriadku, čo sa týka priorít a stratégie zapojenia členských štátov do riešenia problematiky. Pred niekoľkými týždňami komisárka Redingová okrem iného povedala, že bude zriadená pracovná skupina, myslím si, že to bude v apríli, ktorá má predložiť výsledky, ehm, čo sa týka týchto plánov na financovanie a e, zaobchádzanie členských štátov s tými finančnými prostriedkami. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Kolegyňa Jaroka e, konštatovala, že to je tiež veľmi dôležitá e, zásada v rámci navrhovaných opatrení. Považujem za potrebné zopakovať, že tento model je inkluzívny Môžeme e, to považovať e, za e, príležitosť zohľadniť iné reality. Je to príhodný správny čas pre túto dôležitú otázku. Zohľadniť by sme napríklad mohli aj migračné toky, pozrieť sa na to, čo v tomto smere by bolo možné urobiť. Už kolegyňa Weber povedala, že solidarita medzi členskými štátmi je tiež veľmi dôležitá. Pokiaľ nebude solidarita, nebude možné nič dosiahnuť. Vítam teda tento návrh, ktorý je predložený v skutočne veľmi vhodnom čase. Spomínali ste aj vzdelávanie, deti, ktoré e, prerušia školskú dochádzku. Riešenie tejto problematiky je skutočne ústrednou záležitosťou a zohráva to centrálnu úlohu aj zo kultúrnej perspektívy. Interesting... Ďakujem. Ja som v tejto správe našiel mnoho zaujímavých vecí a ju podporím. Je tu jedna vec, ktorej som, na ktorej som sa už aj si kladol sám sebe otázku. Počul som e, na rôznych vypočutiach, aké prostriedky sa na toto majú použiť. Počul som 1,5, 1,6 e, e, miliardy. A keď som sa spýtal jedného z komisárov počas vypočutia, mohli by ste mi uviesť jeden dobrý príklad, ako tieto prostriedky boli použité. Odpoveď E, ňou bol, pro, bol na prekvapenie jeden projekt na dialog v Maďarsku. A neviem, či takýto dialog stojí toľko peniazí. Chcel by som vedieť, že čo s tými ostatnými peniazmi a čo zlyhalo, čo bolo úspešné, lebo len keď budete toto poznať, vtedy sa dá robiť nejaké odporúčanie pre budúcnosť a ja by som chcel práve tento aspekt viac preskúmať, aby sme mohli byť potom konkrétnejší, akým smerom sa máme uberať z, aj za súčasného stavu krízy. Predseda pani Boskurt. Na ten ešte... Ďakujem, pán predseda. Najprv by som sa rada poďakovala pani Jarok za jej správu. Myslím si, že je veľmi dôležité, eh, že aj naďalej zdôrazňujeme, že je nevyhnutná celoeurópska stratégia, ktorá sa bude zaoberať situáciou e, viac než 12 miliónov našich obyvateľov. Mm, myslím si, že by bolo dôležité poukázať na to, aké negatívne môžu e, byť a sú e, dopady francúzskej politickej stratégie, aké dopady majú v jednotlivých krajinách. Toto treba zdôrazniť. Eh, myslím si, že závery eh, správy sú správne. Väčšina prvkov, ktoré by som v nich chcela vidieť, eh, tam je. Avšak predsa len upozorním na tri body. Na jednej strane tam máme jeden taký dosť všeobecný bod, spomínal sa aj pri e, vypočutí. Ide o sociálnu inklúziu e, Rómov, čiže tento bod je treba osobitne zdôrazniť. A vo druhom bode sa e, môžem stotožniť s názorom pána Muldera. Bolo by potrebné zvážiť, čo doteraz už bolo urobené, čo e, ešte urobené nebolo, čiže urobiť akési hodnotenie. Veľa vecí sa už urobilo, veľa finančných prostriedkov sa minulo, ale často sa nedostali k adresátom a tam by sme sa mali pozrieť na to, kde je problém, čo s tým urobiť, pretože e, môže byť problém s príjmaním politických rozhodnutí, ak toto nie je jasné. A môj posledný bod je nasledovný. Rómovia sú žiaľ skupinou obyvateľstva, ktorá je na politickej úrovni veľmi málo zastúpená a možno by bolo dobré upozorniť aj na túto skutočnosť, pretože tým pádom sa môže stať, že často sú práve Rómovia obviňovaní a preto je dôležité, aby aj Romovia boli zapájani do príjmania rozhodnutia, aby sa takéto niečo v budúcnosti nestalo. Ďakujem. Madame Guillaume. Ďakujem pekne. Takže, aby som to doplnila. Táto práca už priniesla zo sebou mnoho pozitívnych aspektov a je to skutočne veľmi dobrý základ pre budúce diskusie. Myslím si, že sa nám týmto textom e, podarí približiť sa k akejsi rovnováhe, ktorá sa však ale dosahuje veľmi ťažko k rovnováhe medzi e, politikami zameranými na určitú konkrétnu vec a medzi e, všeobecnou politikou zameranou na chudobných a na sociálne slabé skupiny obyvateľstva. Čo sa týka textu, ktorý sme v minulosti už prijali, tamto naše uznesenie bolo e, v poriadku. Sme, e, požadovali sme e, stratégiu, ktorá by zahrňala všetky zúčastnené strany, na jednej strane komisiu, na strane druhej krajiny pôvodu, krajiny pôvodu a, a tiež krajiny, ktoré príjmajú týchto obyvateľov Čiže aj na ne je potrebné sa sústrediť. Zdá sa mi, že je dôležitejšie vo väčšej miere zapojiť krajiny pôvodu do diania, do celého procesu. Takže a krajiny, ktoré príjmajú e, Rómov, e, by tiež mali byť do procesu zapojené. Takže toto treba diskutovať. A posledný bod to je taká maličkosť, možno je to skôr terminologická otázka, ale vo francúzskej verzii v bode 6 eh, máme uvedené rasizmus, eh, rasizmus voči cigáňom doslovne. Neviem, ako eh, to máte vo vašich jazykových verziách, ale nie je to dobré, ak sa to takto preklada, mali by sme e, e, si dať pozor, aké termíny používame. Ďakujem, e, pani Viktor. I thank you very much, Mr. Chair. Firstly, I would also... Ďakujem, pán predseda. Chcela by som tiež vyjadriť poďakovanie spravodajkyni, ktorá naozaj robí veľmi dôkladnú prácu. Nie je to ľahká téma. Ja si myslím, že je dôležité, aby rómska otázka bola na programe všetkých dôležitých zúčastných strán a už pretože už nastal čas, aby sme prijali efektívne akčné plány na všetkých úrovniach. Ja by som povedala, aby sme začali uvažovať o nejakom dokonca, by som povedala, maršalovom pláne, pre ktorý bude platný pre všetky členské štáty. Musíme všetky členské štáty zapojiť do toho, aby mali holistický prístup k, pre, pre, pre zabezpečenie sociálneho začlenenia. Malo by to byť holistickým spôsobom tým, že sa vymenujú úplne všetky aspekty, e, ktoré treba riešiť ale sú tu niektoré veci ale správe, ktoré chýbajú. Napríklad nie je tu žiadna odvolávka na uznesenie EP Európskeho parlamentu o Romoch, ani žiadne um, odvolávka na tie vyhostenia z Francúzska, z Talianska. Podľa mňa je to dôležité, aby sme na toto poukázali aj v súvislosti s touto správou. Potom ďalší krok je musíme vedieť, čo bolo v minulosti, pretože keď nepoznáš minulosť, nemôžeš vedieť, aká bude budúcnosť. Ale keď musíme šíriť informácie o tom, aká bola situácia Rómov tak dnes, ako aj v minulosti vo všetkých členských štátoch. A možno, že východis, jedno z východisk by mohlo byť šíriť viac informácií prostredníctvom Európskej agentúry pre základné práva. Jednoducho Niekedy sa naozaj musíme um, pozrieť, pretože niekedy sme radšej chceme zavrieť oči nad minulosťou a odprátiť smerom sa k budúcnosti. To je taký e, typický ľudský prístup k veciam, ale musíme vedieť, aká bola minulosť. Takisto je potrebné pripomenúť všetkým členským štátom ich povinnosť zabezpečiť slobodu pohybu pre všetkých občanov Európy takisto v tejto správe nevidím žiadnu odvolávku zatiaľ k voľnému pohybu. Veď a to by som chcela zdôrazniť, že teda voľný pohyb je e, základ pre Európsku úniu a nikto z toho voľného pohybu nemal byť vylúčený. A je to potom otázka civilizácie, ako riešiť a ako zaobchádzať s občanmi a ľudskými bytostiami v 21. storočí. Práve o tom je moje posolstvo. A ešte raz by som chcela vám poďakovať za veľmi e, dobrú prácu a vezmite do úvahy aj to uznesenie Európskeho parlamentu, keď budete pracovať ďalej na tomto materiáli. Ďakujem pekne. Have... Ďakujem za všetky príspevky, ktoré odzneli k návrhu tejto správy. Pani Jaroka. Pani Jaroka, ak chcete sa vyjadriť k všetkým pripomienkam, ktoré odzneli, nech sa páči. Vážený pán predseda, veľmi rada by som sa kratučko ujala slova. Ďakujem za všetko, čo odznelo. Zapracujem to do správy. Text má iba obmedzený počet slov, takže sa spolu so spravodajcami pokúsime všetko zahrnúť, čo sa dá, aj to, čo sme odsúhlasili s ďalšími kolegami. Takže text má síce svoje obmedzenia, ale to znamená, že napriek tomu sa pokúsime vypracovať čo najobsažnejšiu, najhutnejšiu správu pani Weber. Tieňová správodajkyňa, s ktorou spolupracujem od samého začiatku, zdôraznila že komisia vypracovala národný rámec a v tomto bode práve z tohto dôvodu maďarské predsedníctvo si túto otázku vezme za svoju a to je možno jediné predsedníctvo, ktoré naozaj je, to je v jeho životnom záujme a bude to ochotné urobiť. Od komisie sme minulý týždeň počuli, že komisia tiež vychádza z správy z vlastnej iniciatívy, ktorú ste spomínali, takže pred koncom apríla sa budeme snažiť, že komisia bude schopná si prečítať náš návrh a vyťažiť z neho maximum. Čo sa týka našej správy, potrebujeme do apríla aj akčný plán a na základe akčného plána si môže rada počas troch mesiacov prediskutovať, čo treba, aby sme v júni mohli mať na stole niečo konkrétne, čo by komisia rada mohli oznámiť náležitým spôsobom a potom začne bežať e, čas vymedzený na realizáciu. Pani Erst sa pýtala na situáciu maloletých a situáciu v krajinách, ktoré sú v prístupovom procese. Sú to veľmi dôležité záležitosti, ktoré sú tiež zapracované do pozmeňujúcich návrhov. Neviem, či sa teda všetky úplne všetky dostanú, ale aspoň odsek z niečoho e, takéhoto by sme mohli mať. Do akej miery sa dá odvolať na slobodný pohyb osôb a na uznesenie o Rómoch, ktoré sme prijali, naše ostatné uznesenie. V úvodných ustanoveniach v tejto správe, ktoré sa začínajú anglickou formulkou having regards, sme vyjasnili právne podklady, ktoré sa priamo odvolávajú na stra- európsku stratégiu o Rómoch. A je to voch tejto chvíli, keď sa Komisia, Rada aj parlament zhodnú na tom, že potrebujú celoeurópsku, potrebujeme celoeurópsku stratégiu o Rómoch a zástupcovia tohto parlamentu už hlasovali toľkokrát o rómskych uzneseniach a toľkokrát politické strany sa vyjadrili, že potrebujeme celoeurópsku stratégiu, že si myslím, že prišiel čas na záväznú fázu tejto tematiky a že teraz si musíme pred seba klásť oveľa vyššie latku aj pre členské štáty. Toľkokrát sme zdôrazňovali, že práve členské štáty sú zodpovedné a všetko ostatné môže byť úspešné len, ak lokálna úroveň bude fungovať v praxi. Takže táto stratégia nemá za cieľ tlačiť na komisiu. na miesto členských štátov. Táto rámcová stratégia je vypracovaná preto, aby členské štáty splnili to, čo slúbili. A to je to najdôležitejšie posolstvo. A práve preto je veľmi dôležité to, čo povedal pán Mulder, Jakolino a pani Boskurt povedali o tom, ako sa vynakladajú peniaze. Európska komisia e, založila špecializovanú skupinu Task Force, ktorá skúma, kam plynú peniaze a v decembri sa dozvieme od komisie prostredníctvom správy, kde peniaze plynuli v jednotlivých krajinách. Či niektoré krajiny vynaložili dosť, niektoré krajiny obvinujú tie druhé, že nevynaložili dosť na túto tému, na túto otázku. A Neviem, či to je pravda alebo nie, ale rozhodne v tejto správe uvidíme presne aj, koľko peniazy sa vynaložilo aj na aké oblasti. Vždy sme, alebo často sme počuli, že sa tieto peniaze zneužili. Teraz už budeme mať čierne na bielom ter, istý pevný uholný kameň, od ktorého sa môžu odvíjať ďalšie veci. Vo februári už budeme mať zase ďalší dokument, ešte neviem, aký by je, bude jeho názor. A táto skupina, ktorá doteraz funguje ako špecializovaná task force, skupina by mala byť permanentná, prikláňam sa k, tomto, k tomuto názoru predretníkov. Hovorili ste o deťoch, ktoré predčasne ukončili alebo prerušili školskú dochádzku. Toto je veľmi dôležitá záležitosť, hlavná dôle, záležitosť. E, správa pani Redingovej, ktorá bude vyhlásená, ohlásená vo februári, bude ďalším dôležitým dokumentom, ktorá, ktorý bude riešiť segregovanú edukáciu a jej zamedzenie v EÚ. Pani Boskord hovorila aj o tom, do akej miery je táto správa politická, alebo mala by byť politická a čo je dôležité, zdôraznila jej ľudskoprávny aspekt. Za ostatných 7 rokov spomente si, koľko vyhlásení sme prijali a koľko krát sme čelili porušovaniu ľudských práv, aj keď existujú smernice o diskriminácii a boju proti nej. A ja som aj do správy zapracovala, že Implementácia ďalších smerníc by nám vyriešilo ďalšie problémy a uľahčilo postup. Keď nebudeme mať akčný plán v apríli, keď ho komisia nepredloží, musíme zahrnúť aj dimenziu regionálneho rozvoja a hospodárskeho rozvoja, nielen porušovania ľudských práv. Pre komisiu je naozaj dôležité urobiť si inventúru, ako pracujú v oblasti boja proti diskriminácii Rómov, či sa dajú tieto veci vyriešiť, takže aj v prvej generácii, aj v druhej, v tretej generácii boja za ľudské práva sa dá aplikovať veľa. Európsky parlament by mal veľmi jasne sa vysloviť a snažiť sa presadiť aby otázka Rómov bola riešená na celoeurópskej úrovni, aby nebola politicky manipulovaná a dostatočne finančne ošetrená. Takže mladí ľudia, mladí rómsky lídry by mali dostať do rúk viac moci, pretože aj tu sa odohráva generačná zmena v vodcovstve a treba vziať vážne do úvahy túto generačnú zmenu. Je to isté historické pozadie, Vieme o ňom, že v Európe to funguje, vieme, že cigáni, ktorých história je zmapovaná agentúr Rami pre základné ľudské práva, e, ukazuje sa, že sa navzájom nepoznáme. Romovia, nepoznajú biele majority a biele majority nepoznajú Romov, ale to, že existuje e, vzdelávanie, to nevyriešilo tieto vzájomné poznávanie sa, pretože stále existujú predsudky a nie poznatky. Treba zapojiť médiá, treba do osnov zapojiť toleranciu a multikultúrne prvky, takisto aj v hospodárskom živote. Preto sa pripravuje uznesenie piatich strán o holokauste Rómov pretože v druhej svetovej vojne mnoho Rómov zahynulo v koncentračných táboroch, takže pre parlament je dôležité všetku túto dynamiku, ktorá sa spája zo všetkých strán, zachytiť a aj v národných vzdelávacích systémoch e, zachytiť to, že tu žijú všetky možné menšiny, ktoré prispievajú kultúrne, ekonomicky a politicky k e, blahobytu danej krajiny. A nie sme e, Rómovia nebojujú len za demokratické práva v rozličných členských štátoch, ale Romovia majú svoju úlohu aj pri uh, budovaní hospodárstva, budovaní ciest, aj keď pracujú na čierno. Kedysi Romovia pracovali legálne a teraz je e, štatistika taká nízka v mnohých krajinách, ako že sa to blíži 11-12 tým percentám ale Rómovia stále pracujú, aj keď to nie je zachytené v oficiálnych štatistikách. Dúfame, že pozmeniace návrhy k vašej spokojnosti budú zachytené v mojej správe. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you. Having heard from a rapporteur, I think... Ďakujem, tak teraz sme si počuli predsedu, eh, spravodajkyňu, hovorí predseda. Takže pripomínam ešte raz, že termín na pozmeňujúce návrhy bude pondelok 10. januára 12 hodín na obed a schválenie návrhu správy je navrhnuté na 3. februára vo výbore LEVE 2011 3. februára 2011 výbora LIBE, takže tešíme sa na ďalšiu fázu tohto postupu, ktorý ale robí spolu výbor LIBE s výborom EMPL na báze článku 15 nášho e, rokovacieho poriadku a týmto dostávame k ďalšiemu bodu nášho dnešného programu. Viete, že body číslo 7 a 8 boli odložené na neskôr, takže prejdeme k bodu 9. A bod 9, ktorý sa týka práva na informácii v trestnom konaní. Máme tu kolegyňu Brigitte Zippel ako spravodajkyňu a dovolte by som pripomenul, že táto vec, ktorá sa týka práva na informácie v trestnom konaní, tá vychádza z návrhu komisie k um, právam o informovaní podozrivých stresných činov o tom, aký, z čoho sú obvinení. A to je vlastne druhý krok um, cestovnej mapy k procedurálnym právom, ktoré prijala Rada v novembri 2009 a je to zahrnuté do štokholmského programu. Prvý krok bol úspešne završený v júni 2010 dosiahnutím dohody o smernici o právach na preklady a tlmočenie v trestnom konaní a rada dosiahla spoločnú dohodu k návrhu komisie 3. decembra 2010. A teraz je na Európskom parlamente, aby pripravil svoje stanovisko, aby mohol začať rokovať s radou. My si teraz vypočujeme pani Birgit Zippel, ktorá už začala pracovať eh, tým smerom, ktorý bol navrhnutý. A potom budeme mať možno aj priestor na diskusiu, keď by bola zastúpená Európska komisia alebo rada. Mm, budú môcť vystúpiť v tejto diskusii, ale najprv dám slovo pani Zipel. Máte slovo. Ja, Dank, Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa eh, vo svojej prvej prezentácii sústrediť na tie najdôležitejšie body. Hovoríme o jednej Európe a štokholským programom aj o vytvorení spoločného e, priestoru pre právo. Avšak Doteraz máme ešte 27 rôznych právnych eh, systémov a myslím si, že naši obyvateľia očakávajú rýchlu zmenu. Čo sa týka jednotného právneho priestoru, v minulosti sme sa sústredili najmä na spoluprácu jednotlivých orgánov, ale v tejto smernici je stredobodom občan a práva, ktoré má, ak je účastníkom trestnoprávneho konania. Myslím si, že je len v poriadku, ak zabezpečíme, aby aby eh, bol možný eh, férový eh, proces v celej Európe v súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva. Patria tam určite práva ako možnosť byť zastupovaný advokátom, právo na preklady, právo na tlmočenie. Informácie, ktoré teraz máme, a informácie, ktoré sú predkladané, sú veľmi dôležité. Len človek, ktorý pozná svoje práva, práva sa ich môže efektívne domáhať. Nezohľadňovanie jeho práv orgánmi znamená ohrozenie mnohých trestných konaní a znamená, že nemožno vylúčiť chybné vynesenie rozsudku. Takže vítam návrh komisie a myslím si, že je to veľmi angažovaný a dobrý základ ďalších diskusí zmeny, ktoré eh, navrhujem do návrhu komisie, sa uberajú najmä tým smerom, že hodlám zabezpečiť, aby smernica eh, sa aplikovala vo všetkých formách odňatia slobody a aj keď určite nebude možné aplikovať všetky práva, ak napríklad ja v Nemecku budem ako Nemka zatknutá, tak mm, nepotrebujem tlmočníka, ale aj tak by obžalované osoby mali byť vždy informované o všetkých právach, ktoré im prislúchajú parlamentu by som navrhovala e, minimálne práva uvedené v článku 3 rozšíriť a síce minimálne o právo mlčať a samozrejme, že tiež chceme, aby pri otázke vzatia do väzby aj ostatné práva, ktoré sú uvedené v smernici, e, boli zakomponované do tejto povinnosti informovania. Napríklad e, trvanie vyšetrovacej e, väzby. Tí, ktorí dostanú tento list s ich právami, by mali mať dostatok času na jeho preštudovanie a majú mať možnosť si ho ponechať. A dôležité je tiež, aby osoby osoby, ktoré nevedia si tento list prečítať, lebo majú povedzme zrakové postihnutie, alebo povedzme maloleté osoby e, mali možnosť nechať si to niekým vysvetliť. Dôležité je tiež, aby obvinená osoba bola informovaná o tom, z čoho je obvinená, na základe akých dôkazov, čo k tomu viedlo. Čiže toto je nevyhnutné a tiež považujeme za nevyhnutné mať e, prístup ku všetkým materiálom, ktoré majú k dispozícii orgány činné v tomto trestnom e, konaní. E, považujem tiež za dôležité poukázať na to, že chcem navrhnúť pre nášmu výboru, aby ten vzorový list, ktorý je prílohou môjho dokumentu, bol e, povinný a záväzný, čo sa týka minimálnych štandardov. Samozrejme, že každý členský štát môže podľa vlastného zváženia riešenia eh, poskytnúť eh, osobám ďalšie práva. Milé kolegyne a kolegovia, na záver chcem povedať, že mi je veľmi ľúto, že nebolo možné eh, hlasovať v jednom ucelenom konaní o rôznych právach v rámci trestnoprávnych konaní, ale že to musíme robiť krok za krokom, musíme diskutovať o jednotlivých právach krok za krokom a následne o nich rozhodnúť. Vedie to k tomu, eh, že zlepšenie jednotných práv práv pre obyvateľov bude skutočne viditeľné až o niekoľko rokov a tu by som si bola želala niečo iné. Chcem využiť túto príležitosť, aby som pracovničku, ktorá veľmi intenzívne pracovala na tom, aby sme vám dnes mohli prezentovať správu, pochváliť a poďakovať sa jej. Chcem e, sa poďakovať aj výboru Júri za predloženie stanoviska a samozrejme teším sa e, na vaše námety, aby sme mohli čo možno najskôr túto správu ukončiť. Ďakujem. Ďakujem vám. Teraz si vypočujeme zástupcov komisie a rady. Je tu zástupca belgického predsedníctva, je tu zástupkynia Madame de Kant z belgického predsedníctva. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcela by som sa poďakovať za príležitosť vystúpiť na túto tému eh, vo vašom výbore v mene nášho predsedníctva. Čo sa týka návrhu smernice, tento bol predložený ministrom pre spravodlivosť a vnútro 3. novembra. Je to všeobecný prístup v rámci rady. Okrem teda e, príloh, prílohy neboli predložené, tie sa preberú až neskôr. Čiže ide o mm, gro tejto správy a odôvodnenie. Už e, niekoľko mesiacov e, zaznamenávame, ako členské štáty chcú poskytnúť všetky práva. Ale poukázali sme aj na problematiku, ktorá v tejto oblasti existuje. To znamená tie jednotlivé legislatívne postupy, ktoré sa rôznia v jednotlivých členských štátoch. Radi by sme sa dopracovali ku konsenzu, um, napríklad čo sa týka rešpektovania rôznych právnych tradícií alebo obmedzení jednotlivých členských štátov, čiže ani na toto nesmieme zabúdať v rámci nášho ďalšieho postupu. A teraz e, je na novom maďarskom predsedníctve, aby sa problematike venovalo ďalej a bude sa samozrejme snažiť s Európskym parlamentom rozvinúť diskusiu o tejto problematike. My sa tešíme, že e, sa táto dohoda e, uzavrela. Je to zásadná vec, aby sme mohli zachovať dynamiku, pokiaľ ide o všetky práva v rámci trestných konaní. E, je e, to problematika veľmi dôležitá, na ktorú sme poukazovali už od začiatku a chceme dosiahnuť určitú e, koordinácia, stupeň koherentnosti medzi týmto plánom a na strane druhej zárukami v oblasti práv v rámci trestných konaní. Musíme sa dopracovať k spoločnému postupu mm, Takže toľko z našej strany. Oh. Pani Karolín Morgan z komisie, ďakujem za slovo, poviem len stručne. Poďakujem sa predovšetkým e, spravodajkyni za vrelé slova. Pani Sipel, dostali sme dnes tento návrh správy. A stihli sme to len prebehnúť, neanalizovali sme to podrobne, ale na prvý pohľad to vyzerá, že komisia a parlament sú v zhode tejto veci, čo je pozitívna správa. Takisto by sme radi využili túto príležitosť, aby sme sa vyjadrili, že vítame všeobecný prístup, ktorý v Rade 3. decembra nastal vďaka úsiliu belgického predsedníctva a vynikajúcej práce pracovnej skupiny, ktorú viedla Marie Lenhe a jej úžasnému výkonu ako predsedničky a dúfame, že čoskoro budeme mať trialog. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme vám za to, že ste boli taká stručná. A teraz si vypočujeme poslancov nášho výboru. Pán Busutil, nech sa páči, môžete ísť ako prvý. Ďakujem pekne za slovo, e, pán predseda. Hovorím v mene tieňového sprav- tieňovej spravodajkyne pani Antonesku za EPP a ďalších kolegov, pán Exenforce, tiež predložili svoje názory Žiaľ, ani jeden z nich dnes nemohol byť prítomný na dnešnom zasadnutí a preto musím ja predniesť ich príspevky. Dovolte mi vyjadrením podpory zo strany EPP tejto smernici a tejto správy pretože táto tematika je veľmi dôležitá. Tak ako spravodajkyňa už povedala, je dôležité pristupovať k veci rôznymi spôsobmi, ale čeliť jej a byť pripravený. Dovolte mi prejsť na chvíľu ku konkrétnostiam a otázkam, ktoré by rado vzniesla EPP. K článku 3, kde sa hovorí o práve e, podozrivého alebo obvineného z trestného činu, aby bol informovaný. Máme pocit, že je nevyhnutné jasne špecifikovať, ktorý úrad má poskytnúť danú informáciu a ako bude táto informácia poskytnutá, či len ústne alebo v písomnej forme. To isté objasnenie treba zapracovať do článku 6, ktorý sa týka práva na informovanosť o z akého trestného činu je obvinený daný človek. V prípade, že podozrivý alebo obvinený je maloletý, ako sa tu už spomínalo, alebo v prípade, že táto osoba nie je schopná rozumieť jazyku, v ktorom sú informácie poskytované, vtedy táto informácia musí byť adaptovaná na špecifické potreby buď maloletého alebo nerozumejúcej osoby. Čo sa týka článku 8, radi by sme požiadali zástupcov komisie, aby nám k tomu poskytli viac procedurálnych detajlov a ich stanovisko k tomu, ktorý procedurálny postup by bol pravdepodobný v tejto situácii. Konkrétne by ma zaujímalo, čo sa týka prijímania informácií predmetnými osobami ktorý procedurálny postup sa využije. A teraz k veci práva nevypovedať. Súhlasíme s názorom odborníkov a iných poslancov, že treba spomenúť aj právo nevypovedať medzi jednotlivými právami obvineného právo mlčať a je mi ľúto, že návrh správy nezahrňa toto právo, ale je to jeden zo základných princípov spravodlivého súdneho konania. Chápeme však, že tomu tak môže byť, pretože niektoré členské štáty, aby sme si získali ich súhlas, tak sme to tam nezapracovali, ale možno by bolo možné nájsť iný kompromis, aby sa toto právo mlčať zapracovalo. Bol by som veľmi rád, keby spravodajkyňa sa vydala týmto smerom a navrhla kompromis v tomto smere. Pozriem sa, či som na niečo nezabudol. Ešte tu je jedna záverečná poznámka. Týka sa to otázky, kto bude poskytovať informácie. Či títo ľudia poskytujúci informácie budú dostatočne vyškolení. Vieme, že prvý kontakt medzi obvineným a policiou nemusí vždy byť ten najpriateľskejší a najpríjemnejší. Tá situácia môže byť všelijaká a preto treba jasné školenia na takéto prípady, aby sa to dalo profesionálne zvládnuť a aby bolo možné sa vyhnúť predsudkom a nesprávnemu posídeniu situácie. Zároveň by sme mali byť realistickí, pretože ak tie školenia si budú vyžadovať e, ďalšie finančné prostriedky, treba sa k tomu postaviť, pretože všetky tieto opatrenia môžu vyvolať mm, ďalšie náklady. Toľko ma poprosili kolegovia, aby som tu povedal a mnohé z, o mnohých veciach spravodajkynia sama hovorila a myslím si, že mnohé z týchto námetov je možné zapracovať do správy a EPP by bolo vďačné. Ďakujeme pekne, pán Bozutil, za váš príspevok a teraz pani Wikström. Thank you, Chair. Ďakujem, pán predseda. A ja budem hovoriť zase za niekoho, ale konkrétne za Sarah Latford, ktorá je spravodajkyňu na túto tieňovú spravodajkyňou k tomuto. Chcela by som poďakovať pani Zibel za túto prácu aj za spoluprácu s tými spravodajcami. Pani Latford by chcela zdôrazniť eh, našu dl dlhú a konzistentnú podporu nielen tým e európskym opatreniam, pre um, zjednodušenie um, trestného konania, ale takisto aj pre zabezpečenie práv pre podozrivé osoby a zabezpečenie im spravodlivého súdu. Preto vítame tento druhý návrh v rámci cestovnej mapy. Čo sa týka smernice o prekladoch a tlmočení, um, parlament, tam, kde bola spravodajkynia pani Latford, uh, súhlasila s tým, že tí, ktorí uh, oblasti, kde je potrebné zabezpečiť eh, doplatňovanie práv aj na preklady a tlmočenie aj v prípade drobných priestupkov, avšak e, nemôže byť úplná paralela, e, na čo poukazuje aj Rada Európy, že existujú situácie, kedy aj podozrivé osoby z drobných priestupkov môžu mať právo na e, informovanosť, teda pôvodne to pre nich neplatilo, ale môže byť takáto potreba aj potreba preskúmať ďalej, aby te, aj tieto drobné ktoré trestné činy boli zahrnuté. Ďalej, čo sa týka článku 3, ehm, listina práv, e, e, aké informácie majú byť poskytnuté, tak e, rada súhlasila s právom na mlčanie, ale odmietla právo na prístup k, k, k spisu. A takže my sa chceme pozrieť na platnosť takýchto obmedzení. Ja môžem podporiť e, tie stanoviská, ktoré pani Zibel má vo svojej správe a ktoré objasňujú informácie, ku ktorým práva má podozrivá osoba právo prístupu, avšak nie som presvedčená o tom, že informácie by sa mali týkať e, obvinení, skôr by sa mali týkať e, z čoho je osoba obvinená, obvinená ako taká. Z, pretože medzi tým je rozdiel. Ako viete, pani Latford mi teda dala veľký zoznam veci a ja sa snažím to celé zjednodušiť, aby sme dnes večer ešte mohli si užiť nejakého večera. Takže chcela by som ešte napokon vedieť, čo e, je názor spravodajkyne k článku 8.3, ktorý je nový, ktorý hovorí, že e, z dôkazy, ktoré boli získané v rámci tieto, tejto smernice, nemôžu potom tom byť e, prijaté v rámci súdneho konania. Ona sa pýta na to, že akým spôsobom to potom bude fungovať v praxi, či to potom bude ponechané na e, národné súdy, ktoré potom budú sa riadiť národnou legis- domácou legislatívou z hľadiska toho, ktoré dôkazné materiály sú prípustné pre súd, alebo že či budeme mať európsku harmonizáciu v tomto a pod napokon takisto neexistuje dohoda o právach na informácie o veciach, ktoré zatiaľ ešte neboli prejednané v rámci ehm, tej cestovnej mapy a tieto informácie, teraz už hovorím aj sama za seba, by malo byť právo kontaktovať e, príbuzného, právo na zdravotné ošetrenie a právo na kauciu E, bolo by treba, že mm, viesť určité pochopenie do toho, že tieto, niektoré z týchto práv by mala byť e, doplnené aj v budúcnosti. Takže pán predseda v mene Sary a v mene mňa sami ďakujem pekne za pozornosť. Predseda, ďakujem vám, pani Wikström. Ste, myslím, že, že ste dnes tvrdo pracovali, pretože ste jednak aj za seba e, ste sa, sa vyjadrili, aj ste sa v, žili do kože pani Latford, takže mali sme pocit, že to bola s nami. Ďakujeme za to. Teraz má slovo pán Albrecht. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani Sipel za veľmi vydarený mm, návrh správy, podľa môjho názoru veľmi vydarený. A nehovorím len za zelených, ale aj e, ako spravodajca e, pre e, vytvorenie stanoviska výboru Júri, ktorý ešte stanovisko neodovzdal. Ďakujem za to, že zohľadňujete skutočnosť, že odovzdáme stanovisko až koncom januára. K tomu, čo bolo tu doteraz povedané, mám niekoľko konkrétnych a viacero všeobecných pripomienok. Myslím si, že v mnohých veciach sme si zajedno, v mnohých veciach, ktoré nachádzame v návrhu komisia. Veľa vecí tam treba ešte doplniť. Okrem iného táto diskusia o práve eh, mlčať eh, alebo napríklad možno o práve na konzulárnu pomoc. Ča, e, ukazuje nám to, že sa nachádzame e, v určitom procese, zjednotenia informácií, respektíve práva na informácie, ktoré môžu požadovať naši občania a ide e, vlastne o harmonizáciu e, celkových e, práv v rámci trestnoprávnych konaní. To je veľmi dobré. Aj minulý rok sme prijali veľmi dobré opatrenia, napríklad európsky zatýkací rozkaz, európsky príkazný rozkaz, opatrenia, pri ktorých obyvateľ obyvatelia sa môžu ocitnúť v situácii, že budú e, stíhaní v rámci iných trestných systémov v rámci Európskej únie a nemajú informácie o tom, aké majú práva. A je extrémne dôležité, aby v takýchto situáciách, e, najmä teda keď Európska e, únia pristúpi k Európskej, Európskemu dohovoru o ľudských právach a slobodách, kde teda bude budeme mať zodpovednosť, že je treba e, e, harmonizovať minimálne právne štandardy a podľa môjho názoru rada a tiež členské štáty by e, mali si uvedomiť, že táto nevyhnutnosť tu je a že je to veľmi úzko prepojené s otázkou, o akých informáciách je treba byť poučený Ide tu o to, aby doterajšie štandardy v rámci trestnoprávnych e, konaní, ktoré e, boli e, stanovené aj v rámci judikatúry vydanej Európskym súdnym dvorom pre ľudské práva, aby teda tieto na porovnateľnej úrovni platili vo všetkých krajinách Európskej únie a aby boli v plnej miere obsiahnuté No, v tejto informácii e, o, o poučení o právach. A myslím si, že dôležitý aj prístup k dokumentom používaným v rámci e, konania. Ide tu o to, že v určitých situáciách e, obyvateľia musia mať možnosť dôverovať v to, že vo všetkých členských štátoch je k dispozícii akýsi minimálny zoznam e, práv, e, ktoré si môžu prečítať v tom poučení. Čo by som si želal je, aby v tejto diskusii nešlo teraz o to, aby sme tak narýchlo e, si našli nejaké Eh, odôvodnenie lepšieho vzájomného uznávania eh, práv, ale ide o to, aby sme mm, naozaj vytvorili od základov harmonizované procesné práva, ktoré samozrejme následne možno eh, postupne vylepšovať. A čiže v tomto liste mm, o právach samozrejme možno teda ďalej ho zlepšovať aby tam bola aj nejaká mm, doložka o flexibilite a síce v tom zmysle, že ak by sme sa dohodli na ďalšej harmonizácii štandardov, že to bude tiež následne zakomponované do tohto ponaučenia. Ehm, nemám inak eh, čo dodať k správe pani Zipel. Výbor Júri sa v januári bude touto problematikou zaoberať a vypracuje podobné eh, stanovisko možno v niektorých bodíkoch rozdielne, ale myslím si, že my ako parlament by sme sa mali touto problematikou veľmi intenzívne zaoberať a Nechcem, aby sme sa cítili eh, byť pod tlakom. Tu nejde o niekoľko týždňov. Tu ide o to, aby sme mali naozaj konzistentné stanovisko a aby sme doň zahrnuli záujmy našich občanov. A myslím si, že ako parlamentu sa nám to určite podarí. A teším sa na spoluprácu so spravodajkyňou a stieňovými spolu eh, spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem pán Albrecht, teraz pán Trianta Filides. Ďakujem pekne, pán predseda. My súhlasíme s návrhom aj s e, rýchlosťou, ako bolo navrhnuté pani spravodajkyňou, ako máme rýchlo túto tento materiál vybaviť. E, súhlasím, že mali by sme mať rovnaké právne normy vo všetkých krajinách v tejto otázke a preto by som sa pripojil k tomu, čo povedala pani Zibel, že ten modelový list alebo tá modelová e, listina práv by mohla byť prijatá vo všetkých členských štátoch. Súhlasíme s väčšinou alebo s väčšinou pozmeňujúcich návrhov, ktoré aj ona vlastne už predložila. Sú tu niektoré veci, ktoré by sa možno, že mohli trochu zlepšiť. E, celkom nesúhlasím s návrhom, že by sme mali e, odstrániť právo na to, aby, sme, aby bola podozrivá osoba prevedená čo najskôr na súd. To myslím, že je dôležité právo, takže chcel by som poďakovať pani Zibel a chcel by som uzavrieť e, túto smernicu rovnakým spôsobom, ako sme to mali v prípade práv na e, preklady a tlmočenie v trestnoprávnom konaní, aby sme pokračovali v smere cestovnej mapy. Ďakujem pekne, pán Willend. Ďakujem, pán predseda, že mi udelujete slovo ako e, substitút v tomto výbore. Teda už som sa e, rozlúčila s vami, som tieňovým spravodajcom v Júri. Ale rád by som prispel niekoľkými e, myšlienkami. Je veľmi dobre, že máme pani spravodajkyňu, ktorá takto rýchlo chce pracovať, ale až e, také uspokojivé toto tempo samozrejme nie je, ak nemáme k dispozícii všetky preklady, ak tri dní napríklad vôbec neviem, na čom sa pracuje a e, keď si my ako parlament, keď sa sami dávame, teda e, sami na seba vyvíjame nátlak. Takže to je tá jedna vec. A druhá vec je, že musíme si urobiť jasno v tom, čo vlastne chceme. Táto správa by vlastne bola relatívne jednoduchá, ak by sme eh, chceli eh, len eh, zabezpečiť, že by sa v poučení popísalo, čo v tej ktorej krajine platí, aby tá dotyčná osoba E, ktorá e, je podozrivá, mala jasno v tom, aké práva v tej krajine má. Takže e, z takéhoto aspektu by postačilo, ak by som nemeckému obvinenému, ktorý je obvinený v Anglicku, povedal, no pozri kamarát, v tejto krajine sa mlčanie interpretuje proti tebe a občanovi Spojeného kráľovstva, obvinenému v Nemecku, by som musel eh, ho poučiť o tom, že pozri, v tejto krajine môžeš aj eh, mlčať a nepovažuje sa to za nič eh, negatívne a priťažujúce. Takže toto by bolo to, ak by sme hovorili len o harmonizácii práva. Ale naša diskusia sa točí okolo toho, či a ako chcem občana poučiť a v prírodnom čase sa musíme zaoberať aj trestnoprávnymi, teda, teda právami v rámci trestného konania, ale čo sa tohto týka, si myslím, postupujeme príliš rýchlo. Nejde tu len o to, aby sme e, interpretovali, aké je status quo, ale ide o to, aby e, tie osoby aj e, veľmi presne pochopili, o čo ide. Nie každý musí študovať právo, aby niečomu porozumel a poviem to úplne jednoducho, tí, ktorí sú menej eh, múdri, eh, sa snažia poučiť aj v rámci socializácie v tej svojej domovskej krajine a prídu do inej krajiny, ale aj tam chceme, aby dokázali pochopiť, v akej sú situácie, aké práva majú, či sú e, vinní alebo nevinní. Môže byť ten, ktorý nástroj a jeho využitie výhodný alebo aj nie. Čiže, e, toto, čiže v tomto smere mi pomôže z dlhodobého pohľadu len a len harmonizácia a tu sa členské štáty musia rozhodnúť, či chcú sa len verbálne k niečomu hlásiť a či sú ale ochotné sa skutočne eh, pohnúť alebo nie. A v niektorých poliach tam vidím možnosť, že sa dopracujeme ku kompromisom, ale v iných oblastiach mm, vidím len veľmi obmedzené možnosti na kompromis. Napríklad e, táto otázka práva e, mlčať u mm, vinnej či nevinnej osoby je tiež veľmi e, závažná. Takže tam záleží od eh, tej ktorej právnej kultúry a histórie. Ak ale polícia má jeden pracovný deň na predvedenie obvineného pred e, sudcu, tak e, môžem si stanoviť lehotu 24 hodín alebo povedať do nasledujúceho dňa 36 dní, 48 dní, e, nech už je to koľkokoľvek. Čiže tam treba dokázať aj preskočiť svoj tieň aj z nad rámec toho, čo je tradičné zaužívané vo vašej krajine a v otázkach, ktoré sú dôležité pre niektoré krajiny, napríklad ako sa niekto e, za e, správa, e, keď je ako svedok predvedený po desiatom vypočutí, napríklad ako sa správa ako teda budem postupovať a od ktorého momentu, ako sa z obvinenej osoby stane osoba obžalovaná, alebo máme právne kultúry, kde sa to jednoducho rieši. Takže áno, um, si podozrivý, obvinený, ale necháme to tak. E, zostane tá e, dotyčná osoba v tomto štádiu, ale v iných e, krajinách máme tú kultúru, že tá osoba nechce zostať v tomto štatúte a jednoducho sa obráti na sudcu, aby rozhodol a keď rozhodne, tak už mám vlastne bianko potvrdenie. Čiže to sú všetky záležitosti, záležitosti, ktoré majú dočinenia s habeas corpus a podobne. Musíme mať na zreteli, ako sa mení náš digitálny e, svet, e, alebo keď si pozrieme e, ochranu osobných údajov. Nemôžeme predsa akceptovať to, aby niečo zostalo nedoriešené v priestore. Ten, kto je nevinný, musí mať nárok na to, aby tá jeho nevina bola skutočne písomne doložená a aby e, e, bol jeho, e, špinavý, jeho špinavé, údajné špinavé ruky aj očistené to jednoducho nie je jedno, či máme možnosť nahliadať do spisu alebo nie, kde sa možno informovať, že napríklad zajtra sa e, koná nejak e, e, teda vysluch. Čiže to je celý rad dôležitých otázok a ja sa necítim dobre v rámci toho, ako rýchlo tu chceme postupovať neviem, či sa dokážeme dohodnúť e, s pánom Albrechtom. Aj pána Albrechta som teda už poprosil o to, aby o týchto atraktívnych otázkach už e, vopred informoval a ak budeme pokračovať takýmto galopom, e, tak určite si e, jednoducho len narobíme veľa práce, ale zároveň znemožníme e, to, aby sme sa e, zaoberali dôležitými otázkami. Ďakujem. Our... Obraciame sa teraz späť k spravodajkyni, či má ďalšie poznámky, pretože už nevidím viac zdvihnutých rúk. Už asi nikto nechce pripomienkovať. Chce ešte niekto sa ozvať? Ak nie, tak pani Zipel. Ja, herzlichen Dank und herzlichen... Srdečná vďaka. Ďakujem najmä za slova posledného rečníka, pretože to mi dáva príležitosť upozorniť ešte na jednu vec. Poprvé, áno, aj ja si myslím, že nevyhnutne potrebujeme harmonizáciu v mnohých oblastiach a osobne si tiež myslím, že občania e, majú dosť Európy nie preto, že by sme mali e, na mnohých miestach príliš veľa Európy, ale práve naopak príliš málo. Už dávno by si želali vo mnohých oblastiach harmonizáciu, ale zjavne e, tu panuje nedorozumenie. E, už som predsa spomínala, že nehovoríme o všetkých právach v rámci trestného konania e, zároveň, ale budeme hovoriť rad za radom a najprv budeme hovoriť o tom poučení e, pre dotyčnú osobu. My tu stanovujeme zatiaľ len to, že bude táto osoba informovaná, avšak harmonizované nemáme jediné právo v tomto smere. Ak do toho listu s poučením napíšeme, že máš právo, právo byť informovaný o tom, že e, môžeš e, využiť e, služby advokáta. Potom ešte zďaleka nemáme zharmonizované, odkedy mám toto právo, kedy ho dostanem, kto mi zadováži tohto advokáta. To všetko sú otvorené otázky. Jediná vec, ktorú schválime touto smernicou, je informácia. Informácia, ktorá ale skutočne môže byť rozdielna z krajiny na krajinu. A to je práve ten problém, problém, ktorý som spomínala na úvod, že by bolo bývalo veľa lepšie, ak by sme všetky tieto práva diskutovali v rovnakom čase, naraz jednotne, ale žiaľ nebolo možné sa presadiť a musíme teraz dokázať žiť s týmto postupom, ktorý nám vlastne stanovili členské štáty. Rada by som spomenula niektoré body, ktoré tu boli spomenuté. Pán Busutil spomenul že je tamto právo mm, nevypovedať, právo mlčať, ale je tam veľa ďalších práv otvorených. Aj v pôvodnej smernici e, bol veľmi zlý vzťah medzi celkovými právami, ktoré upravuje smernica a medzi právami, ktoré sú skutočne predmetom článku 3. Čiže všetky práva, ktoré sa spomínajú v smernici, sme zakomponovali do článku 3, aby nevznikla žiadna medzera nám tam. Veľmi dôležitá je tiež otázka, ako vysvetlím práva osobe, ktorá nevie čítať alebo je e, mentálne postihnutá, alebo tiež otázka školenia zodpovedných e, osôb. Čiže táto otázka je dôležitá a tiež otázka, kedy má toto poučenie byť dotyčnej osobe odovzdané. Myslím si, že je to veľmi, treba veľmi zavčasu urobiť, nie až v čase, keď je osoba vzatá do väzby, ale možno táto otázka, ktorá, ktorý orgán by mal byť v končnom dôsledku za to zodpovedný, by mohla vyrie, byť zodpovedaná komisiou a radou. A tu sa dostávame do oblasti problematiky harmonizácie. E, pani Wikström už tiež spomenula jednotlivé body, čo sa týka rôznych jazykových e, objasnení. Aj za týmto účelom e, máme tam návrhy tak k pojmu charge, ako aj k termínu case Eh, eh, lo. Eh, takže za týmto účelom máme v návrhu celý rad informácií objasňujúcich. Poznám mnohé právne systémy, kde nie je problém aj pri veľmi malých priestupkoch oboznámovať dotyčnú osobu s jej právami, ale to budeme musieť ešte vyjasniť si medzi inštitúciami Neviem, na čo som ešte zabudla. a ešte otázka harmonizácie. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme s komisiou sa dohodli, či skutočne pri vymenovávaní práv a ešte raz poviem, že toto vymenovanie práv nie, neznamená harmonizáciu práva, že či teda nepočkáme, až kým nebude hotová cestovná mapa eh, a aby sa potom následne zakomponovali do tohto poučenia ďalšie práva alebo či právo na komunikáciu napríklad s rodinnými príslušníkmi tam uvedieme E, už teraz, aj keď na národnej úrovni v jednotlivých členských štátoch sa s touto otázkou zaobchádza rôzne. Toto by napríklad bola tiež otázka, ktorá ak nie dnes, tak možno v nadchádzajúcich dňoch by mala byť vyjasnená zo strany komisie. Takže toto sú tie najpodstatnejšie body, na ktoré som chcela upozorniť. A Samozrejme srdečná vďaka za e, mnohé vaše námety. Ďakujeme za vaše záverečné poznámky. Myslím, že sa blížime ku koncu záverečnej časti zasadnutia Libe. Zdá sa, že to stihneme na čas. Pani Zipel, ešte niečo? Prepačte, zabudla som na úvod. Predseda upozornil na to, že máme tu lehodu, lehotu na predkladanie pozmeňovacích návrhov do 12. januára. A keďže skutočne ide len o informácie a žiaľ nejde o harmonizáciu práva, radi by sme sa pokúsili e, prvú orientačnú voľbu mať už koncom januára, aby sme naozaj mohli zavčasu začať e, trilog s členskými krajinami a s komisiou. Takže toľko pre vašu informáciu. Pán Bosutil má slovo. Nechcel by som narúšať náš časový harmonogram, ale nie je ten konečný termín trošku eh, tes, tesno. 12. januára. Pôvodne sme tam mali 10. januára a 10. januára je termín na rómsku správu. A 12. januára pre túto správu to by nevytváralo problémy. Nechcem eh, zasahovať spravodajkyni do jej časového harmonogramu, ale sa mi to zdá trošku prikrátka doba. Is there je spravodajkyňa ochotná zvážiť tento návrh, či je konečný termín pre predkladanie pozmeňovacích návrhov dostatočný, alebo či by sa mal predlžiť, pretože to bude hneď po vianočnej prestávke. Nie, nie. Myslím si osobne, že tí, ktorí sa zaoberajú touto správou, už majú aj niečo vypracované a mnohí predsa nejdú na dovolenku na plné tri týždne, takže bolo by mi naozaj, teda leží mi veľmi na srdci, aby sme dodržali tento stanovený časový harmonogram. It's okay. It's okay. Then it is to be... Dobre, takže predkladáme, no, respektíve termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov bude 12. január o 12. na obed. A ako som povedal už predtým, blížime sa k záveru našej schôdze a keďže sme odložili niekoľko, niektoré body na budúcu schôdzu, tak dovolte, aby som vám oznámil v rámci bodu rôzne spravodajcovia, ktorí budú vymenovaní na jednotlivé správy. Ja ich len prečítam, tak aby ste vedeli. E, rozhodnutia, ktoré boli prijaté na stretnutí do koordinátorov predchádzajúcom. Prvá správa vytvorenie vyhodnotiaceho mechanizmu na overovanie uplatňovanie šengenského aký spravodajca Carlos Coelho. Po druhé, plné uplatňovanie ustanovení šengenského aký v Republike Bulharsko a Rumunsko spravodajca Carlos Coelho. E, inicia- správa vlastnej iniciatívy o ochrane osobných údajov spravodajca Axel Voss Štvrté, útoky proti informačným systémom. Spravodajkyňa Monika Holmajer. Piaté, zoznam cestovných dokumentov, ktoré umožňujú držiteľovi prekročiť externé hranice Eh, kde by bolo eh, potrebné udeliť vízum a vytvorenie mechanizmu pre eh, zoznamu takéhoto, pre vytvorenie takéhoto zoznamu. Spravodajkynia Tania Fajon, ďalej vo šiesté marketing a využívanie explozívnych látok, spravodajca Jan Mulder a ďalšie správa o situácii v základných práv v EÚ, spravodajkyňou Polinka Flašíková Beňová a potom stanoviská, tie prečítam. Migračné toky, ktoré vychádzajú, vyplývajú z nestability, spravodajkyňa Helen, Ellen Flotch, ďalšie podpora mobility za zamestnancov v rámci EÚ, spravodajkyňa mm, Vilia Blinke Vičiute, po tretie vnútorný trh pre Európanov, spravodajcom pán Van de Kamp, po štvrté, letecká bezpečnosť e, s zameraním na bezpečnostné skenery, na telesné skenery, e, spravodajkynia Judith Argentíny a potom Európska sieť a Agentúra pre Európsku sieť a informačnú spoločnosť, spravodajcom Alexander Alvaro. Takže to je všetko na teraz. Ďalšie rokovanie schôdze 10. januára v Bruseli. Ak nemáte námietky, súvisíte s týmto. Uvidíme sa v Štrasburgu. Yeah?